Posaďte sa, posaďte sa, aby sme mohli začať pracovať. Pani Lin má faktickú poznámku. E, chcela by som len oznámiť, e, že deklarácia o doprave číslo 54 e, dosiahla dostatočný počet podpisov. Chcem poďakovať všetkým, ktorí podpísali túto deklaráciu. Je to vynikajúca správa. Ďakujeme.